Good morning. Príjemné dobré ráno všetkým. Dámy a páni, drahé kolegyne a kolegovia, poprosím vás, aby ste sa usadili, pretože by som chcel rozbehnúť dnešný doobednejší program zasadnutia nášho výboru. Ešte raz vás tu teda všetkých vítam. Pristúpime hneď k bodu číslo 4. Elektronické hlasovanie o všeobecnom rozpočte Európskej únie na finančný rok 2020 vo všetkých e, sekciách, vo všetkých kapitolách. Predtým, než pristúpime k hlasovaniu, dám slovo spravodajcovi tohto stanoviska Michalovi Gálerovi. Ďakujem pekne, milé kolegyne a kolegovia. Pozor, budem hovoriť po nemecky. Chcel som vynimočne dnes ráno hovoriť po nemecky. Chcel by som sa srdečne poďakovať za dobrú spoluprácu, ktorá viedla k tomu, že sa nám e, e, podarilo tu zozbierať 10 kompromisných pozmeňovacích návrhov a teším sa na ďalšiu dobrú spoluprácu. Napadla mi tam jedna vec. Máme veľa nových kolegov medzi nami mm, s dobrým presvedčením, s dobrými zámermi. Každopádne by som chcel poukázať na dva pozmeňovacie návrhy, ktoré som vo svojom zozname odporučil na e, e, zamietnutie a síce sú to pozmeňovacie návrhy 51 a 56. Ide tam o násilie e, na základe rodovej príslušnosti. Ehm, samozrejme, nemám nič proti tomu, aby sme proti tomuto bojovali, to už na úrovni Európskej únie robíme, ale tieto e, všeobecné e, formulácie e, vyzýva na podporu žien na celom svete a tak ďalej. Z takýchto všeobecných veci nemôžeme si urobiť politiku v rámci rozpočtu. V rámci rozpočtu môžeme hovoriť o nejakých tematických veciach. Nič sa ani nehovorí o tom, či chceme menej viac finančných eh, prostriedkov alebo rovnaký objem finančných prostriedkov tu. O čo mi ide je, že toto sa dá napísať do nejakej výročnej správy alebo do nejakého stanoviska k e, určitému programu. Tam takéto veci patria, ale nie do e, stanoviska k e, rozpočtu výboru pre zahraničné veci. Chcel som vedome zabrániť, aby tam bolo mm, veľa vecí z každého rožka troška mm, možno takýto návrh vo výbore LIBE alebo vo výbore pre zdravie zdravotníctvo. Čiže poprosím vás o pochopenie, že čo sa týka problematiky samotnej som za, pretože tieto veci už robíme v mnohých krajinách, ale v tejto všeobecnej rovine e, tam nie je pridaná hodnota pre rozpočtový e, výbor. Nedá sa z toho odvodiť nič, e, či tu alebo tam, v ktorom programe sa požaduje koľko financí, viac financí. Takže požadujem tu Minus, mínus, dal som tam si teda mínusko, možno by aj kolegovia 51 a 56 pozmeňovacie návrhy mohli e, stiahnuť, aby tu naozaj bolo jasné, že robíme e, stanovisko zahranično-politické, tak povediac, ale nie e, všetko možno, čo sem e, nepatrí. Povedal som to takto na e, začiatku funkčného obdobia. Nie všetko, čo považujete síce za správne, hneď treba v takejto forme prezentovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Michal Gáler. Hlási sa ešte e, niekto, pani Neumann a potom pán Butikov. E, pozor, aj ja budem hovoriť po nemecky. Musím povedať, že som trochu prekvapená z e, týchto vysvetlení, pretože e, iné e, výbory tiež aj iné témy zdôrazňujú. Čiže keď to zdôrazňujeme, tak by to vôbec nemohlo byť, nemuselo byť zle, najmä keď tam vidíme zlú situáciu v oblasti rodovej rovnosti alebo komunity LBGTI. Mali by sme zdôrazniť, že to je súčasť našej politiky a že vlastne to stanovujeme rámcov rámcové podmienky toho, čo robíme s našim zahranično-politickým rozpočtom v EÚ. hovorilo sa, hovorilo sa tu o e, relevantnosti pre rozpočtovú politiku. Môžeme kľudne hovoriť aj o genderovom mainstreamingu na budúce a bude to naozaj veľmi relevantne politické. Pán Butikofer, ja by som sa k tomu chcel pripojiť a mám otázku na Michala Gálera. Ako v tomto legislatívnom období, pán Gáler, máme vedieť, kedy nie z vašich úst znamená znamená, že ste vlastne za. Dobre, Michal Galo, eh, chceš odpovedať? Ak mám konkrétny eh, strategický program pre krajinu nejakú alebo konkrétnu tematickú oblasť, kde eh, tú tému vecne opodstatne nemôžem vniesť, potom som vždy za. Ale to je potom precíznejšie na mieru tej ktorej krajine alebo konkrétnemu opatreniu, ktoré sa snažíme presadiť, ale vo všeobecnom stanovisku nášho výboru k zahraničnej e, politike, tam by sme k rozpočtu by sme nemali Ehm, sa takto vyjadrovať. S tým vlastne nevie ani rozpočtový výbor zaobchádzať. Čo s tým má robiť? My predsa túto politiku už teraz ehm, robíme, ale ehm, v krajine A, v krajine B, C, tam je na to konkrétny rozpočtový riadok, ale takto vo všeobecnosti to konštatovať podľa môjho názoru nie je vedúce k cieľu a teda chcem zabraniť tomu, aby e, sme mali e, zlý chýr. Dobre, tak ja by som ako predseda e, rád pomaly prešiel k hlasovaniu. Je skôr nezvyklé, že takéto zásadné rozpravy vedieme pred hlasovaním. Každopádne ešte dávam slovo pani Víze a pánovi Čimoševičovi, takže potom by sme to ukončili. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi stručne. kolegyňa Neumann povedala presne to, čo som chcela povedať. Takže ja by som chcel apelovať, aby ste hlasovali za pozmeňovací návrh 51. Nech sa páči, pán uh, Timoševič. Mám jednu otázku. Ja som e, nesúhlasil s pánom Galerom a preto by som chcel, aby bol taký e, dobrý a prečítal čísla pozmeňovací návrhov, ktoré chce odmietnúť. 51 a 56, hovorí pán Galer. Michael Gala a Michal Galer požiadal o to, aby, ak som to správne pochopil, naši, naši kolegovia, ktorí predložili 51 56 teda môžete to stiahnuť? Asi nie, nechcete tie pozmeňovacie návrhy stiahnuť. Um, niekto z nich, kto by mohol povedať nie? Dobre. Michal Galer vysvetlil, čo chcel povedať, takže pristúpime k hlasovaniu. Začneme kompromisom 1. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválený. 6 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 7 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 8 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 3 e, za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, schválený. Teraz e, prejdeme na pozmeňovací návrh 31. Pán Lagudinský za, proti, zdržali sa, bolo to zamietnuté. Overíme elektronicky. Otváram teraz návrh 31 pána Lagudinského. Končím hlasovanie. Zamietnuté 27 versus 24. 34 za, proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Overíme 32. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. No, tak to bolo celkom jasné. Dobre. Schválený. Takže 34 za, proti, zdržali sa zamietnutý alebo schválený? Ja som myslel, že to bolo schválené. Poprosím vás, naozaj, návrh 34, otvoríme hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. E, teraz e, kompromis 10. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Overíme kompromis 10. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Ďalej, pozmeňovací návrh 35. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Zamietnutý. Pardon, schválený. Pardon, ospravedlňuje sa pán predseda. 37. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválený. Návrh 38, 39. Tie sú identické. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? overíme. Otváram hlasovanie. Jeden hlas chýba. Končím. Zamietnutý. A teraz sa dostávame k návrhom. Konečný výsledok? 19, 35. 19 za 35 proti. To bolo 19 hlasov proti. Prečo ste to nedali, Tobias? Prečo ste to nedali na video? To sa stáva. E, pozrieme sa na návrh 42. E, Pani Fotiga, kto je za? 40, ozýva sa pléna. No. Aha, prepačte, prepačte. Pán Casaldo, návrh 40. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Overíme 40. -ku. Poprosím vás na video. Končím hlasovanie. 41 bol e, zamietnutý. 41 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 42, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Overíme. Overíme 42, otváram hlasovanie. Jeden hlas ešte chýba, teraz môžeme uzavrieť zamietnutý. Prichádzame k návrhu 45, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválený. 47 za, proti, zdržali sa, schválený. 48 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 49 za, proti, zdržali sa schválený. 50 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 51 za, proti, zdržali sa, hovoríme 51, otváram hlasovanie. Jeden hlas chýba. Končím hlasovanie. Schválený. This is a... Toto je nejaká nová tradícia asi, že budeme tlieskať po hlasovaní, že? Ja som samozrejme otvorený zmenám, ale je to pre mňa novinka. Uh, e, 52 za, proti, zdržali sa Overíme 52. Otváram hlasovanie. Dva hlasy. Nie, už sme všetci. Za... Končím hlasovanie. Návrh bol schválený. 53, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválený. 55 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 56 za, proti, zdržali sa, schválený. 59 za, proti, zdržali sa, schválený. 62 za, proti, zdržali sa. Hovoríme 62. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 12 sa zdržalo. Dostávame sa k elektronickému hlasovaniu o návrhu stanoviska v pozmenenej podobe. Otváram hlasovanie. Dva hlasy chýbajú, jeden hlas chýba. Kolegyňa a kolegovia, posledná šanca teraz. Končím hlasovanie. Stanovisko bolo schválené 42 hlasmi za, 12 proti, 1 hlas sa zdržal. Gratulujeme spravodajcovi. A dostávame sa k, ku koncu elektronického hlasovania. Aha, nie, Tobias, e, tam. Fine. So we come to the end of the Takže dostávame sa ku koncu elektronického hlasovania. Naši australskí priatelia sú už e, prítomní. Raquel. They should be here in two minutes. Tak budú v sále dve, o dve minúty, takže vás poprosím, aby ste neodchádzali a aby ste zostali tu. No nie, dobre, o 5 minút. O 5 minút e, pokračujeme v zasadnutí. Je tu ešte niekto stále zo sekretariatu AFETu? Máte nejaké správy? Zasa, že australských 5 minút je v inej časovej zóne ako našich 5 minút. Sú teraz v e, kancelárii podpredsedu? Treba tam ísť? Zožete si dvoch belgických policajtov? Nerozumiem tomu. Ako vám to môže trvať dlhšie ako 5 minút? Naši hostia sú už v budove. Preto som trošku prekvapený. Asi sa niekde skrývajú. Kolegovia, meškáme už a preto by som chcela, aby sme pokračovali v dnešnom ranom rokovaní. Naši oslavskí hostia prišli. Dovolte, aby som privítal ctihodného Kevina Andrewsa, otca snemovne ktorý nám bude hovoriť o tom, kto je, čo robí. E, poslanec Nemoj potom by som chcela privítať e, pani Joanne Ryan, ktorá je e, tiež zo snemavne reprezentantov. A potom tu máme cihodné Damiena Drama. Vítajte, potom tu máme senátora cihodného Jamesa McGratha a nakoniec tu máme senátorku Pauline Hanson z Alsaského senátu. Takže je to veľká čest mať vás tu dnes. Nemávame tu tak často hostí z Austrálie. Ďakujem veľmi pekne, že ste sa vybrali do Brusely Európska únia a Austrália majú dlhodobú tradíciu diplomatických vzťahov. Táto tradícia e, siaha až do roku 1962, keď e, delegácia Európskej únie navštívila Austráliu a je tu niekoľko poznámok z mojej strany, skôr než si začneme vymeniať názory. Austrália a členské štáty Európskej únie sú partnery e, s rovnakým názorom na množstvo vecí, pokiaľ ide o politiky, ľudské práva, e, boj proti terorizmu, klimatické zmeny a e, potreba zachovať celosvetový poriadok. Nedávno sme vstúpili do novej éry strategickej spolupráce. Máme tu dohodu z roku 2017. Európsky parlament e, podporil e, túto dohodu. Teraz sa budeme zameriavať viac na obchod a na dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a Austráliou. Parlament posilne podporuje rokovania o ambicioznej dohode o voľnom obchode s našimi austrálskymi partnermi Australia a Európska únia tiež čelia spoločným eh, výzvam a úlohám, ako je napríklad Brexit, eh, eh, obchodná vojna medzi USA a Čínou a musíme si vymieňať informácie o týchto veciach. Takže Teraz by som rád odovzdal slovo našim priateľom z Avsalského parlamentu, ale najprv stíhodný Kevin Andrews e, dostane slovo. Mohol by, by ste možno vysvetliť, čo je vlastne otec parlamentu, pretože my také niečo zatiaľ nemáme e, v Európskom parlamente, ale som si istý, že je tu e, veľa kandidátov na túto funkciu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ďakujem za vaše srdečné privítanie. Skôr, ako začnem hovoriť o otcovi parlamentu, chcel by som povedať, že toto je vynikajúce vynikajúca príležitosť pre nás ako australskej delegácie byť tu v Európskom parlamente. Neskôr dnes ráno budeme mať 40. E, formálne zasadnutie EÚ a Osadského parlamentu. Je to e, niečo, na čo kladieme e, veľký dôraz. Podľa nás to bolo dôležité v posledných 40 rokoch a podľa nás to bude čoraz dôležitejšie aj v budúcnosti. A mám niekoľko pripomienok a chcel by som povedať niečo aj o, o e, dohode o voľnom obchode s Európskou úniou. Otec parlamentu je najdlhšie slúžiaci poslanec parlamentu. E, mňa zvolí v roku 1991, e, takže ja som najdlhšie slúžiaci poslanec parlamentu, ale ja sa tak necítim. Niektorí mi skôr hovoria starý otec parlamentu ale je to naozaj iba eh, čestná funkcia, nič viac. Náš vzťah eh, s Európou je veľmi dôležitý, ako som povedal, boli tu ťažkosti, eh, ktorým čelí Európa momentálne, to spomínam takto vágne, ale my považujeme náš vzťah s Európou za silný a chceli by sme ho posilniť ešte v budúcnosti. Aj keď vzťah medzi Európou a Spojeným kráľstvom sa skončí a Nemáme na to nejaký konkrétny názor. E, to je na vás v Európe, ste mali na to názor. Pokiaľ ide o obchod, e, Európa zostane aj bez Spojeného kráľovstva našim tretím najväčším obchodným partnerom na svete a e, Veľká Británia padne na 8. alebo 9. miesto. Hovorím to preto, že bez ohľadu na historické zázemie, keďže sme boli kedysi britskou osadou. Ehm, mnohí ľudia, eh, ktorí prišli do Austrálie, hlavne po druhej svetovej prišli eh, z rôznych častí Európy. Eh, v mojom volenom ovode je veľmi veľa ľudí, ktorí majú predkov v Grécku, v Taliansku a v rôznych častiach Európy a majú takisto veľmi silné a srdečné vzťahy s mnohými častiami Európy a aj naďalej budeme mať tieto vzťahy. A Viem, čo si myslia ľudia o tejto veci bez ohľadu na to, aké boli historické e, vzťahy. Nebudeme sa držať sentimentálnych vzťahov do budúcnosti. Budeme mať e, silný vzťah nielen ekonomický, ale aj kultúrny s Európou. A takisto pokiaľ ide o náš bezpečnostný rámec do budúcnosti, kupujeme napríklad e, vojenský hardware, a to sa netýka iba e, lietadiel a tankov a lodí, ale aj e, kybernetického priestoru. Toto všetko e, medzi sebou nakupujeme a toto je vzťah s Európou, ktorý momentálne zintenzívňuje. Preto je pre nás dôležité zachovať tento vzťah a pozrieť sa na to, ako môžeme prosperovať v budúcnosti a ako môžeme ďalej spolupracovať tak, aby to bolo v prospech uh, Európy, ale aj Austrálie. My veríme vo voľný obchod a my takisto e, veríme aj v pravidla, ktoré platia v ekonomike aj v strategických záležitostiach. Pokiaľ ide o e, svet, domnievame sa, že tak ako vy v Európe, aj my v Austrálii veríme v silný systém a v e, proces právnych úprav. My sa v Austrálii považujeme za moderný svet a v tomto modernom svete aj Európa, aj Austrália môžu zohrávať dôležitú úlohu. Ďakujem veľmi pekne za vaše srdečné a privítanie. Sme naozaj nadšení, že tu môžeme byť v Európskom parlamente. Ďakujem Kevin Andrews za úvodné pripomienky. Chceli by sa vyjadriť aj ostatní austrálsky kolegovia? Ste vítaní, ak si tak želáte. Takže otec hovorí, dobre. Ešte nikdy sa nemal toľko právomoci, pán predseda. Dobre. Teraz máme čas na otázky a odpovede. Teraz dám slovo podľa predsedom skupín alebo kolegom zo skupín a začíname kolegom Sikorským. Dobrý deň som naozaj veľmi rád, že ste spomenuli e, voľný obchod a našu zaangažovanosť. E, kolo v Dohe zlyhalo, ale prichádza e, Brexit a Briti počítajú s úžasnou obchodnou dohodou s Austráliou. Aká je tam perspektíva? Ako rýchlo na to bude platnosť takáto dohoda? A obchod medzi Austráliou a Spojené kráľstvom môže naraz tak, aby vykompenzoval to, čo Spojené kráľstvo e, stratí mm, v rámci obchodu s Európskou úniou. E, budete odpovedať na každú otázku, alebo až po kole otázok? Dobre, teraz máme kolegu Javiera Marta. Ja by som pr- mm, chcel povedať, že to prvé, čo som sa chcel spýtať, to už padlo, ale uh, E, z, moje, z môjho pohľadu Čína je veľmoc. Teda dobrá otázka, <laughs> počkam na preklad, hovorí rečník. Teda Čína je e, kontinentálna moc, ktorá je zablokovaná z jednej strany ostrovmi, ktoré začínajú Japonskom a končia Tajvanom a e, pokračuje to vlastne až na Filipíny, teda čínska expanzia e, e sa smeruje trocha iným smerom, cez Pakistan, e, cez Sri Lanku. Toto je realita, ale ďalšia vec, ktorá sa týka vlastne Austrálie, a to je expanzia v Pacifiku. Tu e, Čína sa snaží preskočiť túto reťaz ostrovov e, a expandovať za nimi. Na to je vlastne zameraná aj zahraničná vojenská politika, ktorá napríklad sa zaujíma o Papu Novú Guineu, Kiribati a ostatné ostrovy, kde Čína sa snaží vybudovať e, námorné základne a toto predpokladám tvorí zónu, ochranu zónu Austrálie, čiže sa chcem spýtať, ako Austrália bude riešiť, bude riešiť túto výzvu v Pacifiku, v Tichom oceáne zo strany e, obrovskej ekonomické, hospodárske a politické veľmoci Číny. E, ďakujem, Javier. A teraz na kolegu Berga. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som tu tiež sa srdečne privítala austrálskú delegáciu. Austrália nie je e, dôležitý partner iba e, z ekonomického, kultúrneho hľadiska, ale aj z bezpečnostného hľadiska a preto e, mám tieto otázky na prítomnú delegáciu. Týka sa to boja proti terorizmu a aktivít v tejto oblasti keď hovoríme o islamistickom a medzinárodnom e, terore. E, chcel by som vedieť, aké je ťažisko austrálskej vlády v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. A teraz pán Butikofer. Ďakujem, pán predseda. Vítajte, e, austrálsky hostia. E, je tu niekoľko vecí, na ktoré by som chcel upozorniť. Konektivita. Piatok, minulý týždeň, Európska komisia zorganizovala veľkú konferenciu o konektivite medzi Európskou úniou a Áziou. Ostračova tam nebolo veľmi veľa, ale možno by ste nám mohli povedať, do akej miery máte záujem o podporu e, takejto agendy, e, pokiaľ ide o konektivitu medzi EÚ a Áziou, vrátanie Austrálie. E, Európska rada asi pred 1,5 rokom uverejnila závery o spolupráci medzi Európskou úniou a azijskými krajinami, azijsko-tichomorskými krajinami. E, ide o spoluprácu v oblasti bezpečnosti. Do akej miery sa to uznalo a uh, zobral do úvahy vo vašej vlastnej krajine. A v tomto kontexte by som chcel položiť otázku, ako by ste e, opísali relevantnosť e, kladu a budúcnosť FTPA, teda e, dohody o voľnom obchode. A pokiaľ ide o Čínu, tam máte vzrušujúcu diskusiu o úlohe Číny. Prosím vás, povedzte nám niečo o tom. Dobre, a máme tu ešte jednu otázku a e, ospravedlňujem sa za to, že som preskočil skupinou EKR. Nech sa páči. Eh, buenos días. E, Dobre, predpoludne vítam austrálsku delegáciu. Ja by som sa chcel spýtať na vašu imigračnú politiku, e, ktorá v uplynulých rokoch bola prezentovať. No, Austrália bola vždy krajinou imigrantov a imigrácie, ale je to krajina, ktorá zažila v istej chvíli krízu pred niekoľkými rokmi a stano, ktorá stanovila politiku a myslím uplatňuje doteraz politiku, e, kde sa vysvetľuje v krajinách e, pôvodu, ehm, aká táto politika je a má to celkom dobré účinky. Týka sa to Indonézie a ostatných krajín, e, odkiaľ prúdila nelegálna imigrácia a teraz vlastne tento tok ústal, čiže aká politika e, bola uplatňovaná v uplynulých rokoch v Austrálii, že ste dosiahli takúto veľkú účinnosť. Okay. So first... Ďakujem veľmi pekne, takže to bolo prvé kolo. Nech sa páči, môžete odpovedať. A ďakujem, ďakujem veľmi pekne za všetky otázky. E, prvá otázka od e, bývalého polského premiéra a ďakujem vám e, za tú otázku. Tá sa týkala e, vzťahu Austrálie s Spojeným kráľovstvom a s Európou. Myslím si, že je spravodlivé povedať, že Austrália sa snaží o voľný obchod na základe pravidiel so všetkými krajinami, ktoré vedia takto obchodovať. E, to nie je otázka toho, či by malo dojsť Brexitu, nie je to otázka toho, či budeme obchodovať s Spojeným kráľstvom alebo z EÚ. Ide o to, že budeme spolupracovať aj so Spojeným kráľstvom, aj z EÚ. A pokiaľ ide o celkový obchod, ako som už predtým povedal, tak e, obchod z EÚ bude o mnoho väčší ako obchod so Spojeným kráľovstvom táto sentimentalita, pokiaľ ide obchod, bude hrať veľmi malú úlohu. Vidíme tu veľkú príležitosť v EÚ, e, vidíme tu veľkú príležitosť pre Austráliu aj pre Európsku úniu posilniť obchodné vzťahy medzi našimi dvoma krajinami. Sú tu oblasti, na ktorých treba pracovať, ako to býva vo všetkých dohodách o voľnom obchode. E, treba e, pracovať na týchto záležitostiach aj v rámci obchodu z EÚ, aj so Spojeným krásom, ale eh, pokiaľ ide o E, verejné obstarávanie v Austrálii a tak ďalej. Sú tu veci, ktoré ešte treba e, dopracovať. A budeme samozrejme spolupracovať s Európskou úniou a keď sa nám podarí doriešiť všetky problémy rýchlo, tak veľmi radi e, doriešime tieto problémy rýchlo, pretože my chceme obchodovať na základe pravidel a to bude prospešné pre Austráliu a takisto aj pre Európsku úniu ale prakticky chápeme všetci, aké problémy s tým budú spojené a čo bude treba doriešiť. Viacerí ste tu spomínali Čínu a pre nás Čína je e, veľká príležitosť, to si uvedomujeme, ale je to pre nás aj výzva a úloha. Tá príležitosť prichádza v tom, že e, čínska ekonomika rastie, a napriek tým obmedzeniam, ku ktorým došlo v obchode s Čínou za posledných 12 mesiacov, predsa len je to oblasť sveta, ktorá veľmi rýchlo rastie a v budúcnosti bude čoraz väčším eh, hráčom. Ale nie je to iba Čína dochádza k modernizácii a ekonomickému rastu aj v Tichomori. E, niekedy zabudáme aj na Indiu napríklad e, v tejto rovnici, ale je to e, obrovská krajina, ktorá rastie pomaly tak rýchlo ako Čína. A je to krajina, ktorá je dôležitá pre nás aj pre celý svet. Takže pokiaľ ide o nás, momentálne chceme pokračovať eh, v dohode a obchode na základe pravidel, ktorý eh, uplatňujem aj teraz sú tu isté normy, ktoré sme stanovili a pokiaľ ide o právne úpravy a tak ďalej, chceme, aby sa to dodržiavalo v každej krajine. E, samozrejme, sú s tým spojené isté e, výzvy a problémy, e, napríklad pokiaľ ide o investície, v našej krajine o investície v Číne, niektoré priemyselné odvetvia, polnohospodárstvo a tak ďalej majú isté problémy a sú tu aj isté problémy, pokiaľ ide o technológie a 5G siete napríklad, na to sme museli reagovať a máme pravidlá pre zahraničné investície tak, aby voľný obchod bol e, skutočne voľným obchodom a nie takým, ktorý je deformovaný štátnou pomocou od činkovek iným. E, jednoducho by sme chceli využiť tie ekonomické príležitosti, ktoré sa ponúkajú, ale e, chceme byť aj realistickí, pokiaľ ide o tieto ekonomické výzvy a chceme byť realistickí aj pokiaľ ide o strategické aspekty, ktoré sú s tým spojené. Myslím, že je spravodlivé, ak poviem, že všetky tieto tichomorské národy majú podobný názor ako Čína, eh, ako my, pokiaľ ide o Čínu. Je to krajina, ktorá prináša príležitosti, ale aj eh, výzvy. My sme zvýraznili svoju prítomnosť a spoluprácou aj s krajinami juho-východného Tichomoria. Dnes ráno to bola jedna z otázok, ktorú sme dostali. Musíme sa postarať o to, aby tieto e, krajiny e, juho-východného Tichomoria e, boli krajiny, ktoré môžu s nami spolupracovať v danom regióne. Pokiaľ ide o boj proti terorizmu, tak je to otázka, ktorá sa týka bezpečnosti všetkých našich národov. Jedna z obav, ktorú máme, hlavne v juho-východnej Ázie návrat zahraničných bojovníkov z Blízkeho východu eh, do Austrálie. Eh, ako eh, u vás došlo k narastu teroristických útokov v Európe, takisto došlo k narastu týchto incidentov aj u nás v Austrálii. A nejde tu iba o boj proti terorizmu, ale týka sa to aj imigrácie nakoľko sme boli úspešní pri zabezpečovaní toho, že máme e, riadny migračný proces. E, jednou z odpovedí je silný vzťah s takými krajami ako Indonézia a Malajzia, aby sme e, spoločne postupovali pri riešení týchto problémov a budeme na to klásť dôraz aj v budúcnosti. Pokiaľ ide o imigráciu, sme krajinou imigrantov, asi tretina Austrálčanov hovorí eh, jazykom iným, než je angličtina u seba doma, takže my sme naozaj krajinou imigrantov a vždy sme boli krajinou imigrantov a zrejme dlho ešte budeme. Ale mm, mali by sme mať eh, riadnu imigračnú politiku, tomu veríme. Každý by mal prejsť eh, riadnym procesom pri imigrácii do krajiny 160 až 200 tisíc e, trvalých imigrantov prichádza do Austrálie e, každý rok, ale máme viac ako 2 milióny dočasných migrantov, e, máme tam medzinárodných študentov, máme tam turistov, návštevníkov. E, mnohí novozelandenia prichádzajú do Austrálie, pretože máme veľmi blízko medzi sebou a naozaj tento úzky vzťah s Novým Zelandom existoval vždy. No a potom sú tu e, vysoko kvalifikovaní migranti, ktorí e, prichádzajú v rámci programov, v rámci dočasných programov a prichádzajú na obdobie 4 rokov. A to môžu potom premeniť na trvalý pobyt a dokonca aj občianstvo v našej krajine. Migranti sú dôležití pre našu ekonomiku, e, ale takisto prinášajú so sebou problémy ako e, sú zvýšené ceny domov, bytov, e, takisto zníženie e, počtu pracovných miest pre osalčanov, zvyšovanie e, potreby na infraštruktúru a tak ďalej. To sú problémy, ktoré poznajú všetky krajiny na svete, ktoré majú veľa imigrantov. No a potom to bola otázka konektivity. My sme si všimli, že je tu dohoda medzi EÚ a Japonskom. Myslím si, že iba nedávno ste uzavrali túto dohodu tu v Bruseli a tiež vedieme diskusie s Európskou komisiou a chceli by sme e, mať spoločný program medzi Austráliou a EÚ, pokiaľ ide o konektivitu a myslím si, že budeme musieť ďalej ešte diskutovať tejto záležitosti v budúcnosti, aby sme dosiahli čo najlepší výsledok. Ďakujem. Thank you. Ja ďakujem vám, Kevin Andrews. Ďalšie kolo. Začíname Michailom Galerom. Ďakujem. A ja chcem privítať našich hostí. Už eh, bolo spomenuté, už, už bol spomenutý čínsky vplyv vo vašom regióne a eh, moja otázka sa týka záležitosti, kde my ako Európska únia máme veľa rôznych inštitucionálnych prepojení s oblasťou Pacifiku na báze dohody z Kotonu, to je AKP, eh, teda Ázia, Afrika, Pacifik a tým pádom máme určité kontakty s týmto regiónom a vzhľadom k tvrdeniam Číny alebo aktivitám e, sa chcem spýtať, či vidíte nejakú možnosť, ako zlepšiť našu spoluprácu v týchto oblastiach s týmito ostrovnými štátmi v rámci určitej komplementarity. komplementarity. Ja nie som samozrejme naivný, ale Viem, že je to oblasť, ktorá je vo vašom susedstve a nie v našom susedstve, takže vy máte samozrejme tú každodennú politiku, ktorá sa tam uplatňuje, ale chcem sa spýtať, či v rámci tých, vzhľadom k tomu, že naše finančné možnosti a rámce sú obmedzené a e, je treba zvážiť aj tú úroveň angažovanosti, či by sme my ako Európska únia nemali e, v rámci pokračovania tejto politiky v Pacifiku sa troška s vami koordinovať, aby naša politika bola komplementárna, vzhľadom k tomu, že máme v princípe v tých hlavných témach rovnaký názor na veci, aby sme možno e, takto vyvinuli vyšší vplyv ako protiváhu čínskych aktivít. Nie samozrejme všetkých čínskych aktivít, obchodajme tomu, aj v poriadku, ale eh, ako protiváhu toho, ako Čína sa snaží tvrdiť, že je dominantnou silou vo veľkých oblastiach Pacifiku, čo je iste veľká výzva aj pre vás. Ale teda keby my sme um, zintenzívnili svoje činnosti v tejto oblasti, um, tak aby to bolo, povedzme, funkčné, um, či by to nejako pomohlo? Ďakujem, Michal. Ďakujem. Ďalej pani Lazu, ktorá je e, predsedničkou nášho podvýboru pre bezpečnosť a obranu. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ja chcem tiež využiť túto príležitosť a privítať tu našich priateľov z Austrálie. ja sa chcem spýtať na vašu víziu, na váš názor na čínske iniciatívy, ktoré sú zhrnuté pod názvom Hodvábna cesta, Silk Road. A aké dôsledky podľa vás e, tieto iniciatívy môžu mať na um, situáciu v Ázii a čo si myslíte o užšom partnerstve medzi EÚ a Austráliou, aby títo partnery v, Austrálii mali, e, pardon, v Ázii mali aj inú možnosť, než e, byť e, súčasťou dialógu s Čínou. Potom je tu ďalšia otázka týkajúca sa vesmíru. E, pred nami sa otvára nová hranica, nová, nový priestor, ktorý môžeme skúmať, vesmír, kde e, sa uplatňujú štátne, súkromné, ale aj vojenské aktivity. Austrália má veľmi dlhodobý, um, dlhodobé partnerstvo z NASA, ale pokiaľ ide napríklad o vesmírnu špionáž, respektíve vesmírne pozorovanie. Chcete ako Austrália prehlbiť spoluprácu s Európou? ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda, ďalej pani Bonfrisko. Ďakujem, predseda. Chcem tu privítať delegáciu z Austrálie. Som veľmi rada, že môžem hovoriť po taliansky, pretože viem, že mnoho ľudí v Austrálii má talianské korene. E, vítam vás teda a e, chcela by som povedať, že austrálsky migračný model pravdepodobne je najlepším modelom takéto politiky na svete, pretože umožňuje dostatočnú kontrolu a organizovaný rozvoj, organizovanú tvorbu imigračnej politiky. História nám pripomína spoločnú obranu, to, ako sme sa spoločne e, postavili svojim nepriateľom, napríklad v rámci Severoatlantickej aliancie. Toto je záležitosť, e, ktorej sme všetci súčasťou. A ako povedali viacerí, tú bezpečnosť e, si uchránime len, ak budeme spolupracovať. A dnes to je znova chvíľa, kedy môžeme hovoriť o akejsi novej aliancii medzi EÚ a Austráliou, ktorej cieľom by bola podpora mieru. To je hlavný cieľ, na ktorý myslíme a preto sa chcem spýtať, čo to vyzbrojovanie Číny a predaj zbraní z Číny um, vo vás vyvoláva? Máte rovnaké obavy ako my? Pretože u nás panuje istá obava tak medzi občanmi, ako aj na úrovni vlád. A ja sa chcem spýtať, či plánujete ďalej rozvinúť eh, túto otázku obrany a bezpečnosti v rámci samozrejme intencií Atlantické aliancie Ďakujem, hovorí predseda. Máme ďalších posle- posledných dvoch rečníkov na, na zozname, pán Benien, pán Mariany. Máte slovo, pán Benien. Ja nehovorím len ako poslanec Európskeho parlamentu, ale ako európsky farmár ehm, z hľadiska obchodnej dohody, o ktorej viem od kolegov polnohospodárov pomerne veľa, spôsobujem vrázky na čele. Um, deje sa to, že sa podlieza cenami a už e, tak komplikované prostredie v polnospodárstve sa ešte viac ťažuje. Takže táto dohoda vyvoláva pomerne veľa obáv až strachu a teraz e, navyše sa k tomu pripája Brexit, o tom sa tu hovorilo pred chvíľkou, ale teda konkrétne v Spojenom kráľovstve, kde e, pôsobí narúšajúco aktivita vlády, ktorá navrhuje nulovú, eh, nulové vstupné clá pre Spojené kráľovstvo, pre všetky produkty celého sveta. To je skupina poslancov, ktorí u nás akoby sa snažia narušiť eh, celý ten svetový systém obchodu a majú veľmi podobné záujmy ako Trump, alebo Trumpovci v Amerike. A protiargument je, v tomto prípade Austrália a Nový Zéland sú brané ako jeden blok. Um, je teda pomerne malá možnosť, že by vaše krajiny zaplavili naše trhy produktmi, pretože na jednej strane sa sústredujete skôr na azijské trhy a po druhé výrobná kapacita Austrália a Nového Zelandu je relatívne malá v porovnaní s Európou, s Európskou úniou, ale chcel by som počuť váš názor na to, do akej miery um, obchodná dohoda môže spôsobiť um, problémy nášmu odvetviu, respektíve nášmu polnohospodárstvu. A druhá otázka, chcel som hovoriť o Číne, ale o tej tu hovorí takmer každý, nás e, osobitne znepokojuje to, že Čína um, pôsobí na dvoch geopolitických osiach. E, Jedna vec je tá smutná situácia v Juhočínskom mori, kde Čína um, si robí nároky na rôzne územia a ja sa chcem spýtať, či to pre vás je nejaká taká záležitosť v, vo vašom susedstve, alebo to je pre vás príliš ďaleko na to, aby to malo nejakú relevantnosť, teda ako sa dívate na otázku Juhočínskeho mora. A druhá vec, ktorá už bola spomenutá, je e, teda otázka e, tej hodvávnej cesty, eh, kde Čína eh, si zadlžuje rôzne rozvíjajúce krajiny na tejto, na tejto trase v Strednej Ázii, zavezuje si ich vlastne takýmito finančnými pákami a potom ich využíva na svoje účely. A ja, podobne ako kolegyňa a kolegovia, sa chcem spýtať, či myslíte, že je šanca, že by sme sa mohli nejako strategicky zjednotiť a protipôsobiť. Ďakujem veľmi pekne a posledným rečníkom pán Mariany. Ďakujem, pán predseda. Dohoda, ktorá je teraz pred nami, by mala posilniť partnerstvo a vytvoriť rámec na podporu spolupráce v viacerých oblastiach a ja som chcel položiť niekoľko otázok, ktoré s týmto súvisia. A ako hovorí dohoda, bolo by iste užitočné si vymieňať napríklad e, dôverné informácie v rámci boja proti terorizmu, čiže to je spolupráca bezpečnostných zložiek e, a tam vlastne sú to veci, ktoré spadajú výlučne do ich e, pôsobnosti. A potom by som ešte chcel povedať, že pán predseda, chcem sa spýtať, či toto nie je ďalší pokus o narušenie suverenity štátov Európskej únie, pretože nevieme, ako by vlastne fungovala táto výmena doverných informácií podobne ako hovorila kolegyňa z Talianska, ja som člen politickej skupiny, ktorá sa domnieva, že imigračná politika, ktorú vo vašej krajine uplatňujete dobrým príkladom a preto by som chcel vedieť, či máte nejaké plány napríklad na výmenu informácií s našou agentúrou Frontex, pretože v tejto oblasti určite e, Európska únia má čo urobiť. A ďalej ako bývalý poslanec e, Britsk- e, francúzského parlamentu som navštívil Britániu mnohokrát a ja môžem povedať, že francúzskí občania si pamätajú obete, ktoré vaši občania priniesli, pardon, týka sa to Austrálie. So, final round takže ďakujem vám za to, čo ste priniesli v rámci Anzaku. Takže máte slovo, pán Andrius. Ja, hovorí pán Andrius, skúsim odpovedať na niekoľko otázok naraz. Viacere z nich sa týkali Číny. A bez toho, aby som opakoval to, čo bolo povedané predtým, je dôležité pre každú krajinu na svete, ktorá chce naďalej udržiavať dobré vzťahy s Čínou, aby um, Čínu presvedčila, že nie je len v našom záujme, ale aj v záujme Číny, aby sme si vytvorili a uplatňovali globálny systém na základe pravidela. Preto s Čínou samozrejme v tomto zmysle rokujeme a zdôrazňujeme to. Boli sme radi, keby Európska únia tento rozmer zdôrazňovala tiež. Um, môžu byť určité náznaky, že sa tu poviem to takto, flirtuje s, iným, s inými prístupmi a podobne ako v Austrálii aj v, v Európe sú určité iné prístupy k Číne, ale myslím, že história nás naučila, že toto je jediná možnosť, e, pretože ak začneme ustúpať, môže to mať veľ, veľmi negatívne následky a tie následky nebudú nikdy jednostranné, ale budú mať vplyv na všetky strany. A, a preto náš argument e, voči Číne je, že je v záujme Číny aj nás, aj sveta, aby sme sa dohodli na medzinárodnom prístupe na základe pravidel. A ja síce... Um, ja chcem ešte povedať uh, vo všeobecnosti, že Čína nie je len nejakou záležitosťou, ktorá je akoby v dvorčeku Austrálie. To, čo robí Čína, to ovplyvňuje všetkých na svete a to sa bude diať v budúcnosti ešte viac než teraz. A Európa možno je od Európy trocha ďalej, teda okamžité kroky na ňu pôsobia možno trocha neskôr než na Austráliu, ale každopádne to, čo sa deje vo vzťahu medzi Austráliou a Čínou a inými krajinami a Čínou sa nás bude všetkých dotýkať tým či oným spôsobom. Takže je veľmi dôležité, aby sme spolupracovali a snažili sa o mierové riešenie akýchkoľvek problémov, ktoré môžu vzniknúť. Či už ide o spory o ostrovy alebo nejaké neoficiálne stavby v Juhočínskom mori, lebo cez relatívne malý počet vodných ciest ide množstvo, veľká väčšina ob, e, svetového obchodu a prosperita Austrálie a Európskej únie do veľkej miery závisí od bezpečnosti týchto ciest, takže Čína je pre nás veľkou príležitosťou, ale zároveň tento vzťah znamená výzvu, takže je treba, aby sme žonglovali s týmito dvomi loptami tak, aby to nemalo negatívne následky na všetkých. Potom tu boli otázky na imigračnú, imigračný prístup. V Austrálii je to prístup, e, e, o ktorom radi prostredníctvom nášho zastúpenia, naše, nášho veľvyslanectva tu v Bruseli, ale aj v iných častiach Európy budeme hovoriť. To znamená, sme ochotní vstúpiť do dialogu. Každá krajina je samozrejme jedinečná, má špecifika a aj naša imigračná politika je možno iná než v Európe, v, v rôznych jej častiach a nemyslím si, že by bolo možné nájsť jedno dokonalé riešenie, ktoré bude vhodné pre všetkých. To by som nechcel, aby vznikal takýto dojem. Jednoducho je dôležité nastaviť určité pravidlá a procesy a to e, osobitne pre krajinu, ktorá, alebo teda svojím určitým spôsobom pre krajinu ako Austrália, ktorá závisí od imigrácie a bude závisieť od imigrácie v budúcnosti. Čiže my zase nechceme v našej imigračnej politike vytvoriť problémy pre budúcnosť, a, a pokiaľ ide o polnohospodárstvo a dohodu o voľnom obchode, by som chcel povedať, že som syn polnohospodára a moja manželka je e, tiež dcera polnohospodárov, takže ja e, si vážim polnohospodárov kdekoľvek na svete, polnohospodárov a polnohospodárstvo. E, takže ja dúfam, že ten vzťah, ku ktorému sa dopracujeme, bude prínosný pre obe naše krajiny, respektíve obe naše bloky. Ehm, perspektíva vo svete je taká, že rastúca, rastúci počet obyvateľov, rastúca stredná trieda povedie k nárastu, skôr k nárastu dopytu po polnohospodárských výrobkoch, než k nejakému pokresu, poklesu. Takže ja predpokladám, že e, ak bude možnosť, e, aby polnohospodári v Austrálii aj v E, Európskej únii z toho mali prínos, tak to takto urobíme. Samozrejme, primárno. primárnym záujmom sú pre nás e, australskí polnohospodári, ale e, pokiaľ ide o dohodu o voľnom obchode, naše polnohospodárske výrobky sú pod drobnohľadom. My v meniacom sa svete, kde čoraz väčšiu úlohu zohrávajú služby, chceme troška transformovať aj to naše polnohospodárstva, tak to by sa to malo premietnúť aj do dohody o voľnom obchode s Európskou úniou. A bola tu ďalej otázka na európske aktivity v um, Tichomorí osobitne v Južnom Tichomori samozrejme vítame e, každú formu koordinácie krokov, osobitne takú, ktorá sa týka ostrovov v Južnom Pacifiku a niekto tu spomenul prípadnú pascu, ktorá sa tam vlastne uh, akýmsi spôsobom Čínou vytvára, teda krajinám Čína požičava peniaze a tie krajiny sú potom od Číny závislé. Čiže áno, bez ohľadu na to, ako to Čína nazve, E, táto situácia sa tu deje a tie krajiny môžu, dajme tomu si brať úvery bez toho, aby si uvedomili dôsledky. A pokiaľ ide o iniciatívu Jedno pásmo, jedna cesta, Belt and Road, tu musíme veľmi opatrne rozlišovať medzi určitou retorikou public relations, teda nejakou tou propagáciou a reálnymi dopadmi iniciatívy. A tu treba povedať, že sa okolo tejto iniciatívy veľa hovorí a je to troška bombasticky prezentované, ale myslím, že e, treba byť, e, treba byť realistami a e, samozrejme treba uvažovať v rámci svojich záujmov v Austrálii našich, u vás vašich, ale ak som tomu správne porozumel, globálny systém na báze pravidel, z ktorého by mohli prosperovať všetky krajiny, vrátane Číny je preferovanou vecou pre všetkých. A potom jedna otázka týkajúca sa výmeny utajených alebo dôverných informácií e, máme e, pravidelný systém konzultácií na boj proti terorizmu s európskymi bezpečnostnými agentúrami a zložkami, pričom e, cieľom je riešiť hrozby, ktoré máme spoločné a existuje aj bilaterálna zmluva na výmenu určitej, určitých utajených informácií, ale mám informácie, že táto dohoda funguje funguje dobre. Samozrejme, ak je priestor zlepšiť eh, takéto dohody, tak eh, Austrália vždy je ochotná rokovať o tom, ako eh, k takémuto zlepšeniu prispieť, pretože boj proti terorizmu je veľká výzva v súčasnosti a nepochybne bude výzva aj v budúcnosti, v nasledujúcich rokoch a možno až v desaťročiach. Ďakujem ďakujem Kevin Andrews za to, že ste odpovedali na všetky otázky. Ďakujeme aj vám, teda vašim kolegom za, z Austrálie, za to, že ste sa zúčastnili na zasadnutí nášho výboru pre zahraničné záležitosti na tejto výmene názorov. Tri e, záverečné pripomienky z mojej strany. Prvá, poprosím vás, e, užite si tú rôznorodosť Európskeho parlamentu. Je to, e, je to 751 kolegyň a kolegov, 24 rôznych jazykov, Takže dnes získate eh, takú vzorku tých eh, naš, našej rôznorodosti pôvodu. A potom britskí kolegovia, tí majú samozrejme, predpokladám, lepšie kontakty s eh, kolegami z iných krajín, ktorí hovoria po anglicky. Tak ak by ste sa stretli s kolegami, ktorí podporujú Brexit tu v parlamente, tak prosím, vždy e, si dôkladne overte to, čo hovoria. Niekedy tie ich argumenty nie sú založené úplne na faktoch, niekedy títo naši antieurópsky kolegovia prezentujú veci, ktoré sa týkajú Európskej únie, ktoré treba jednoducho dôkladne skúmať predtým, než im človek uverí. Každopádne ďalej. V sobotu je e, zápas v rugby, kedy bude Austrália hrať s Uruguayom. Je to svetový pohár, to je veľmi dôležitý zápas. Mnohí e, z nás boli veľmi sklamaní, keď Austrália prehrala tak tesne s Walesom tento víkend, takže, mať, takže vám želáme veľa úspechov v semifinále. A teda dostať sa možno do semifinále. Do semi. Ďakujem veľmi pekne. We are the same organization. Yes. Milí kolegovia, budeme pokračovať v dnešnom predobednejšom zasadnutí. Teraz sa e, môžeme venovať bodu číslo 6. Rád by som tu e, privítal pani Joyce Msuja. Správne som to vyslovil? Áno. Takže vítame pani Joyce Msuja z OSN je eh, zástupkým výkonného riaditeľa eh, OSN. prichádza v aktuálnu eh, dobu po samite minulý rok 70. zasadnutie valného zmaženia OSN minulý E, teda včera e, končilo svoje zasadnutie. Všetci sme sledovali tieto rozprávy v e, New Yorku. Summit je určite veľmi dôležitým príspevkom pána Gutereša k novému stanovisku, politickému stanovisku ku klimatickým zmenám a prispieva k riešeniu tejto problematiky zo strany E, spoločne zo strany všetkých štátov. E, pani e, Suja nás bude informovať o výsledkoch tohto summitu, o, o tom, aké sú očakávania do budúcnosti, aké politiky sú pred nami v tomto smere. Ide o participáciu na Parížskom dohovore a o riešenie e, e, rizik zhoršovania klímy, najmä v krajinách ako Latinská Amerika, na africkom kontinente, v Ázii. Takže mm, dám vám, vám teraz slovo, pani Su, ešte raz vás vítam v Bruseli. Ďakujem pekne e, pán predseda McAllister. Príjemný dobrý deň. Je mi veľkou cťou a tiež privilegium, že môžem byť medzi vami aby eh, som sa prihovorila členom vášho eh, výboru v eh, mene OSN. Ďakujem pekne za túto príležitosť, že máme možnosť si takto vymieňať názory. Budeme hovoriť o troch aspektoch, pokiaľ ide o, o, o odpovede na usmernenia pána predseda Eh, McAllistera. Budem hovoriť o výsledkoch klimatického eh, samitu a po druhé o eh, následných krokoch, ktoré plánujeme a samozrejme zodpoviem na vaše otázky. Pokiaľ ide o summit, klimatický summit, Antonio Guterres, Guterres, e, generálny tajomník, to už e, spovedal, jeho cieľom bolo e, prispieť konkrétnymi plánmi a akciami pre vlády, lokálne organizácie, súkromný sektor a tak ďalej. A čo sme videli je veľká dynamika a mnoho prísľubov a trochu netrpezlivosti, pokiaľ ide o o konkrétne aktivity. E, vidíme, že sa presadzuje multilateralizmus a tiež e, sú to snahy e, potlačiť na vlády, aby konali. Je veľmi dôležitá, dôležitý tento multilateralizmus a Mm, táto klimatická problematika, klimatické zmeny sú jedno z najväčších e, víziev, ktoré e, máme. E, aké výsledky, mm, k akým výsledkom sme sa dopracovali? 65 krajín vrátane Kalifornie sa zaviazali, že do roku 2050 znižia emisie skleníkových plynov na nulu a 17 krajín potvrdilo, že do 2025 posilnia svoje národné plány v rámci boja proti klimatickým zmenám, respektíve tak už to e, e, robia ehm, okolo 100 e, lídrov z oblasti ehm, ekonomiky tiež požadovalo dodržiavať cieľ z Parížskej Eh, hody eh, um, bolo prisľúbených, eh, boli prisľúbené 3, okolo 3 miliardy dolárov. 87 veľkých firiem s kapitálom viac než 2 miliardy dolárov sa e, zaviazali do roku 2030 e, prispieť 130 bank sa zaviazalo, že tiež e, budú prispievať k dodržiavaniu cieľ z Parížského dohovoru. Takže videli sme tu naozaj e, prísľuby, e, veľké prísľuby k týmto konkrétnym akciám v boji proti klímy zo strany mnohých subjektov, zúčastnených strán. Takže čo bude nasledovať? Môj tým začal pracovať e, na e, pláne aktivít, následnom pláne, aby sme tieto záväzky pretavili do e, činov. Na úrovni OSN sa tak udeje v rámci konzultácií s kanceláriou generálneho sekretára a E, zastupujúceho výkonného riaditeľa. E, stretla som sa aj s inými mm, agentúrami e, OSN, aby sme sa dohodli na tom, ako by sme sa mohli posunúť ku konkrétnym od prísľubom ku konkrétnym činom. Takže máme túto, túto úlohu ďalej pokračovať. Príroda E, napríklad e, lesy majú byť e, tiež súčasťou našej odpovede. Napríklad New York sa tiež zaviazal, teda v New Yorku sa mnohí zaviazali a aj s inými agentúrami. Budeme pokračovať s vládami, s občianskou spoločnosťou, s inými internacionálnymi organizáciami mimo OSN v našich prácach, tiež v v rámci 18-mesačného pracovného plánu vytvoríme mm, skupinu priateľov s cieľom vypracovať manifest mm, pre ochranu e, prírody. Úloha lesov e, je e, preukázaná. Treba využiť túto, tieto prírodné možnosti v rámci boja proti klimatu klimatickým zmenám. Takže eh, posilníme náš program vysádzania lesov v mnohých eh, krajinách. Eh, tiež zorganizujeme následný summit v Bruseli. Veronika to bude organizovať po mojej ľavici a Európsky e, parlament e, bude e, pozvaný a zapojený do tohto podujatia. Áno, mali ste už veľa stretnutí, a to vítam a samozrejme veľmi rada odpoviem na vaše prípadné otázky, pán predseda. Ďakujem pekne pani Msuja za vaše úvodné slova. Teraz môžeme diskutovať niektoré veci, ktoré ste spomenuli. Pôjdeme e, po jednotlivých politických skupinách za SAD. Pán e, López, nech sa páči ako prvý. Ďakujem pekne, pán predseda. E, chcel by som využiť možnosť, že tu mám tlmočenie k dispozícii. Ďakujem vám. Ja by som sa chcel venovať dvom veciam a položiť jednu otázku našej váženej hostke v prvom rade. Som mal to potešenie zúčastniť sa na delegácii, ktorú zaslal Európsky, vyslal Európsky parlament do vášho výboru pre, život, pre životné prostredie a rozvoj na samite, teda to bol summit o e, klimatickej aktivite, ako aj summit o udržateľnom rozvoji, tam išlo nejakých 15 poslancov, e, my sme navštívili OSN, boli tam naši veľvyslanci a e, mali sme možnosť e, spolupracovať e, aj s komisár, teda s členmi výboru a naša účasť Európskeho parlamentu ako inštitúcie je priebežná a e, stále e, kladieme veľký dôraz na, e, na, na, na tieto činnosti. A, um, samozrejme súhlasíme s tými nevyhnutnými aktivitami, ktoré treba vykonať po samite z Paríža o dekarbo- otázka dekarbonizácie ekonomiky na tom E, pracujem už 10 rokov a samozrejme chceme, aby naša ekonomika do roku, do, do roku 2050, to je teda záväzok, bola e, uhlíkovo neutrálna. Na tom existuje určitý konsenzus, dá sa povedať, ale ja by som chcel e, povedať veci, ktoré sa týkajú um, zahraničnej politiky a zahraničných investícií a zahraničných vzťahov Európskej únie, ktoré, toto sú veci, ktoré vyplývajú z takéhoto samitu. V prvom rade úloha OSN. Je veľmi dôležité, aby OSN prebrala určitú vedúcu pozíciu. Jednoducho ide o organizáciu, ktorá je unikátna a jej cieľom je brániť proti konfliktom, brániť e, mier, teda <laughs> zabraňovať konfliktom a obhajovať mier. A otázka globálneho boja proti klimatickým zmenám, to je to isté. A domnievame, domnievam sa, že OSN teda má túto úlohu. Otázka je, čo môže a čo bude robiť v tejto oblasti. Po druhé, veľmi rýchle, e, pán predseda, ja sa nepamätám, že by ten multilateralizmus, ktorý v súčasnosti um, trpí útokmi, um, bol niekedy, bol vlastne, alebo že by bol niečo lepšie ako um, multilateralizmus na riešenie týchto problémov. Uh, a v súčasnosti my v Európskej únii možno sme v mnohých veciach na svete prví a máme možnosť viesť určité aktivity, ale otázka je, ako pozitívne presvedčiť ostatné krajiny sveta. E, a po štvrté, to už na, naozaj posledná vec, pre nás je veľmi dôležité e, tieto veci robiť, lebo to musíme robiť, lebo máme pocit, že jednoducho to je náš spôsob života, ktorý chceme uchovať. A aj z politického hľadiska to však má dopady a ja chcem povedať dva dopady, to má hlavné Poprvé, eh, chceme, eh, chceme eh, ukončiť tú svoju energetickú závislosť a po druhé, my v oblasti technológie a v tom boji technológie jednoducho bohužiaľ zatiaľ sme na tej e, strane, ktorá prehráva z 500 najväčších technologických spoločností 8 európskych, väčšina z USA z Číny, takže my sa môžeme angažovať v zelenej alebo ekologickej ekonomike a to je práve oblasť, kde by sme mali napriamiť svoje sily. Muchas gracias, señor López. Uh, we... Ďakujem pekne, pán López. A teraz uh, Javier Nart. Realmente fue... Ja som uh, bol veľmi rád, keď pán Guterres, generálny tajomník, vyhlásil, že krajiny, ktoré prišli do, nového, e, do, do New Yorku, neprišli len so slovami, ale aj s reálnymi činmi. A ja si myslím, že to ukazuje určitú, určitý realizmus na najvyššej úrovni, ale treba si uvedomiť, aká je tá realita v teréne, teda dole. A tu máme dve také hlavné reality. V prvom rade klimatická zmena bude znamenať nielen to, že krajiny ako Kiribati alebo Tuvalu alebo Maledivy alebo mnoho ďalších možno úplne zmiznú z povrchu Zeme. Je to problém bezpečnosti a, a bezpečnostnej stratégie. EU, e USA, ktoré sú jedným z najväčších e, emitentov skleníkových plynov, jednoducho úplne ignorujú celú túto oblasť a e, preto môžeme sa snažiť o čo chceme a môžeme publikovať pozlatené slova a nebude to mať žiadny veľký význam. A druhý prípad je Čína Čína jednoducho má rozhodujúce slovo v e, bezpečnostnej stratégii e, azijského subkontinentu a Čína jednoducho má e, alebo vytvára mnoho tlakov, napríklad rieka Brahmaputra, to je rieka, ktorá je absolútne kľúčová pre bezpečnosť. Delta tejto rieky e, napríklad ovplyvňuje život 100 miliónov Bangladešanov, teda mnoho miliónov Bangladešanov. Čiže napríklad vypúšťanie rôznych e, chemikálií do tejto rieky ohrozuje život týchto ľudí e, toto môže mať priamu, priamy vplyv na bezpečnosť v Indii, kde desiatky miliónov muslimov v Bangladeši napríklad e, trpia útlakom e, zo strany orgánov e, Indie a iných štátov. A potom je tu otázka vypúšťania znečistujúcich látok do ovzdušia. To takisto má vplyv na životy desiatky miliónov ľudí. A zoberme si Amazon Eh, amazonskú oblasť a, a požiare. Eh, a, a e, v Ekvadore napríklad rozhodnutia budú mať eh, ďaleko siahle následky, to, rozumiem, tejto krajiny budú mať ďaleko, lese, ďaleko, ďaleko siahle následky na celú planetu, to isté sa týka Paraguaju. Paraguaju. Uh, tu uprostred sveta, uprostred planéty, oslnenie, ktoré je veľmi vysoké, uh, spôsobuje jednoducho tieto požiare, a e, rozhodnutia týchto krajín, ako s tým naložiť, budú mať vplyv na, na nás všetkých. A aj napríklad cez migračné toky. A toto všetko je veľmi dôležité. A my, um, musím povedať, v teréne vidíme príliš málo tých reálnych aktivít a reality a príliš veľa slov. Takže ja už som troška e, unavený z tých e, veľkých bombastických vyhlásení a príliš málo reálnych krokov. For the GUI group. Ďakujem pekne, pán Wallis. Uh, uh, Ekonomické sankcie uh, sú formou mučenia. Tieto prispievajú aj k vypušťaniu skleníkových plynov. Podľa správ Eh, iránska ropa obsahuje 10 krát viac eh, rôznych látok než v iných eh, ropách a storaz viac síry. Irán takisto e, urýchlil budovanie e, vodnej infraštruktúry, tak aby e, mohol čeliť americkým sankciám. Toto viedlo k tomu, že došlo k poklesu hladiny podzemných vod. Odhaduje sa, že veľké množstvo podzemnej vody sa stratilo v Iráne a toto je nesvratný proces emisie skleníkových plynov za to Irán klesli iba o 4%. To znamená, že e, tieto sankcie neviedli k ničomu dobromu ak e, sú uvalené sankcie na krajiny, tak krajiny nemôžu urobiť radikálne zmeny tak, aby e, dodržali svoje klimatické stratégie a politiky. A povedzte mi, či sa aj o tomto hovorilo na samite. Ďakujem, pán Voles. Môžeme si ešte zobrať ďalšie dve otázky. Tak potom tu máme kolegu Giniu, eh, pani, pán Vize. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, že ste eh, eh, medzi nás prišli po tomto klimatickom samite. Ja reprezentujem e, okrsok v e, Londýne a čo by nás e, zaujímalo je, čo sa deje v oblasti boja proti klimatickým zmenám radi by e, sme, aby e, všetky členské štáty sa zaviazali dopracovať sa k e, neutrálnej karbonovej ekonomike do roku 2050. Ale čo sa udeje s prípadmi, kedy vlády sa nezaviažu? Spomínali ste napríklad aj určité regióny, napríklad Kalifornia, že sa zaviazali k týmto cieľom nezávisle od toho, čo urobila ich vláda. To je prístup prístup, ktorý možno tiež mať na zreteli a nie len regióny, ale aj súkromné spoločnosti, ktoré môžu prispieť, pretože e, môžu mať možno dokonca aj viac e, e, príležitosti a možnosti znížiť emisie skleníkových plynov. Čiže toto by bolo možné navrhnúť aj ako model v Európe, kde niektoré regióny chcú postupovať rýchlejšie než iné a majú ambicioznejšie ciele než iné. Ďakujem pekne pani von Víze. A teraz nech sa páči. E, máte slovo pani Msuja. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem členom výboru za vaše názory, stanoviska a takisto aj za otázky. Chcela by som teraz e, odpovedať na konkrétne otázky, ktoré sa tu objavili. E, pokiaľ ide o zahraničnú politiku a líderstvo, tak plne súhlasím s tým, čo ste povedali. To, čo teraz vidíme na celom svete, je, že očakávania EÚ sú vodcom tejto oblasti. V rôznych generáciách a z pohľadu politiky je tento vplyv obrazky. Sú tu očakávania, od EÚ. E e, ľudia vzhľadajú k EÚ ako e, na vodcu multilaterizmu. Z našej strany sme zaznamenali veľmi dlhú spoluprácu s Európskou úniou. Jeden z dôvodov, prečo som tu, je, aby sme hovorili s rôznymi riaditeľstvami a poslancami, aby sme zistili, v čom sa nám darí, v čom musíme zintenzívniť úsilí, ale pokiaľ ide o celosvetovú situáciu, súhlasím s vami, že tu máme obrovskú príležitosť zosúľadiť e, naše konanie na celom svete a to aj na úrovni krajín. Ja sa teším na to, že si budeme naďalej vymieňať názory a že budem naďalej dostávať podporu od parlamentu, ktorý nám bude pomáhať. A toto je povzbudivé, najmä keď sa pozriem na mladých ľudí v Európskej únii, ktorí majú takéto snahy. E, ďakujem za otázku, ktorá sa týka Kiribati a bezpečnosti. Jeden z našich rastúcich programov v rámci programov OSN pre životné prostredie je rozhranie medzi životným prostredím a bezpečnosťou. Keď sa pozriete na celosvetovú situáciu, či už dochádza k odlesňovaniu, alebo e, je e, tam otázka e, sucha, tak to všetko súvisí aj s bezpečnosťou. My pomáhame informovať krajiny v oblasti zahraničnej politiky a podpora EÚ bola v tejto oblasti bola mimoriadne dôležitá. Sledujeme pokrok v jednotlivých krajinách, pozbudzuje nás to, máme údaje, o ktoré sa s vami radi podelíme. Napríklad naše správy o emisiách ukázali, že pokiaľ ide o znečisťovanie ovzdušia dochádza k pokroku, ale realitou je aj to, že prechod napríklad z nečistých zdrojov energie na čisté zdroje energie trvá nejaký čas a my sa snažíme využiť našu vedu, naše normy, aby sme urýchlili všetky tieto aktivity. Po samite e, môžem povedať, že vysoká účasť mladých ľudí prináša novú hybnú silu Malé ostrovy sledujeme, máme zvláštny program pod generálnym tajomníkom pre malé, malo rozvinuté ostrovné krajiny a aj iné krajiny, nielen ostrovné krajiny, ale súhlasím s vami, času je málo, klimatické zmeny sú rýchlejšie ako naše aktivity a my s nami sa snažíme pretláčať ďalšie aktivity dopredu. Ja viem, že to bude závisieť od jednotlivých krajín, ale na celosvetovej úrovni chceme urýchliť a zintenzívniť naše úsilie. Potom to bola otázka, či sankcie voči Iránu sa preberali na samite. Musím povedať, že sme sa zamerali predovšetkým na klímu a mimo samitu, či sa niekto venoval aj tejto otázke, to vám neviem povedať, ale pokiaľ ide o klimatický summit, naozaj sme sa tam zamerali na tematické oblasti, na prírodu, e, klimatické zmeny konkrétne a tak ďalej. A nehovorili sme teda o sankciách voči Iránu. Ďakujem za otázku o tom, čo sa deje na tej nižšej než národnej úrovni. Toto je sľubný trend, hlavne v krajinách, ktoré sú federálnymi krajinami a majú ešte e, štáty alebo e, krajiny, ktoré majú svoje vlastné programy. To je naozaj veľmi pozbudzujúce. Chceme sa poučiť e, z toho, čo robí Kalifornia a chceli by sme to uplatniť aj v iných častiach sveta. Ďakujem. Ďakujem. A teraz prichádzame k druhému kolu otázok. Najprv by chcel prvý pán Galer. Áno, ďakujem veľmi pekne. Mám dve otázky. OSN má celosvetový prehľad, aspoň to predpokladám v tejto oblasti. Ste v takej pozícii, aby ste koordinovali alebo nám povedali, akým spôsobom by sa dalo efektívnejšie bojovať proti e, klimatickým zmenám. Keď sa pozriete na e, niektoré krajiny, ktoré sú na pomerne nízkej úrovni aktivít, kde by e, to nevyžadovalo veľa úsilia dostať sa z nuly na 50%, dajme tomu, zatiaľ čo v Európe. Toto vždy beriem ako príklad môžeme rozvinúť filtračnú technológiu tak, aby sme zvýšili účinnosť filtra z 50% na 95%, ale za tie isté peniaze nikde inde na svete by sme dosiahli 50-percentný účinok. Tak eh, chcem sa opýtať, či vy viete identifikovať, či tá istá suma peňazí, ktorá by v priemyselných krajinách nemala nejaký veľký účinok, mala v iných častiach, menej e, rozvinutých častiach sveta obrovský účinok. Máte prehľad o takom niečom? Sú tu tie peniaze k dispozícii? E, je tu spôsob, ako koordinovať toto úsilie, ako dosiahnuť lepšiu efektívnosť e, v týchto oblastiach? V tejto súvislosti by som chcel položiť otázku, ktorá sa týka Afriky keď sa pozriem na krajinu, ktorú poznám eh, pomerne dobre, Južnú Afriku, musím povedať, že majú veľa uhlia eh, vo výrobe energie, ale veľmi málo slnečnej energie. Keby tam bola politická vôľa, určite by mohli vyrábať viac slnečnej energie, ale je tam nejaký spôsob alebo eh, nejaká páka, ktorú by sa mohli vyminúť na túto krajinu, aby prešla z uhlia na slnečnú energiu. Dobre. Pretože je to lepší spôsob, ako bojovať proti klimatickým zmenám. Ďakujem, Michal Gáler, kolega Castaldo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Takisto by som sa chcel poďakovať našej hoske za to, že nás dnes navštívila. Ako vraveli už predračníci, posledný summit ukázal, že sú tu e, ambície, výrazné ambície, e, pokiaľ ide o vyhlásenia. Ale zdá sa, že sa veľa o tom rozprávala, veľmi málo robí ak chceme bojovať e, proti konkrétnym e, prípadom, tak e, sa vyžaduje aktivita. Keď sa pozriete na USA, na Čínu, musíme systematicky spolupracovať, aby sme mohli proti tomu bojovať. Toto je niečo, čo už nemôžeme odkladať. Niektoré členské štáty a únie vo všeobecnosti sa snažia byť v popredí a viete, ako by sme mohli spolupracovať, aby sme sa pohli vpred, aby sme prišli s dôveryhodnými politikami na boj proti emisiám, na boj proti klimatickým zmenám. Aké ďalšie iniciatívy sú podľa vás možné? Aké ďalšie intervencie sú podľa vás možné? Čo sa dá ešte urobiť, aby sme e, bojovali proti tým veľkým znečisťovateľom a veľkým národom, e, ktoré stále prijímajú politiky proti vyhláseniam, ktoré majú v iných častiach sveta. Európska únia chce podporiť túto stratégiu, chce podporiť stretnutia, kde sa bude hovoriť o konkrétnych veciach, ale aj o konkrétnych krokoch, aby sa iba nerozprávalo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne a nakoniec tu máme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 Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, a ďakujem aj Joyce za vašu prezentáciu. Ja som škótska členka Výboru pre životné prostredie e, v Európskom parlamente a bola som súčasťou parlamentnej delegácie, ktorá bola v New Yorku na samite minulý týždeň a mali sme tu čest, že sme sa stretli e, s vašim predsedom Andersonom, e, s vašou predsedničkou Andersonovou a poďakujte sa aj za Eh, za eh, význam eh, týchto rokovaní o klimatických zmenách. Myslím si, že na základe samitu je jasné, že je toho ešte strašne veľa, čo musíme urobiť. Musíme naplniť milenové rozvojové ciele, musíme urýchliť naše snaženie, musíme to veľmi urýchliť a musíme uzavrieť eh, tú medzeru, preknúť tú medzeru, ktorá existuje medzi eh, ambíciami a eh, rastúcim dopytom po viac rých aktivitách. Žiaľ, India, Čína nejako neprispievajú k týmto zvýšeným aktivitám. Sú tu menšie a zraniteľšie krajiny ako Maršalové ostrovy, ktoré trpia tým, čo sa deje. A moja vlastná krajina Škótsko, kde eh, minulý týždeň parlament schválil eh, novú eh, legislatívu, novú klimatickú legislatívu kde máme znížiť emisie o 75 e, do roku 2030 a máme mať nulové emisie do roku 2045, tak to je naozaj veľmi dobrý záväzok. E, musíme zintenzívne naše úsilie v Škótsku, ale treba tak urobiť aj v iných krajinách v EÚ, aby sme dosiahli naše ambiciozne ciele. Ale mám otázku, e, čo sú tie hlavné prekažky, aby sme dosiahli ciele COP25 v Čile a kopu 26 v mojom vlastnosti v Glasgow. E, je tu politická vôľa, aby sme e, dosiahli značný pokrok. No a rok 2020 bude kľúčový rok, keď e, strany budú musieť prísť s dlhodobými stratégiami a už aj naplniť konkrétne kroky. Keby ste vy mali nejakú otázku pre Európsku úniu v tomto ohľade, aká otázka by to bola? Ďakujem veľmi pekne, kolegyňa McCloud. Nikto iný sa už nehlásil slovo, takže nech sa páči. A ďakujem, pán predseda. A dovolte, aby som odpovedala na tie tri otázky. Pokiaľ ide o konkrétny spôsob, akým rieši tieto problémy? Musím povedať, že to je naozaj dobrá otázka. A chcela by som odpovedať jednou vetou a potom to rozviniem. Nemáme predsa jedno riešenie pre všetky problémy. Na celom svete sú rôzne krajiny, ktoré čelia rôznym typom a rôznemu rozsahu problémov. Napríklad v niektorých priemyselných eh, krajinách a som naozaj rada, že ste spomenuli Južnú Afriku. Otázkou je, ako sa dostať z tých fosilných palív, keď e, krajina má druhé najväčšie zásoby uhlia na celom svete. Takže náklady na prechod na iné zdroje energie a realita chudoby v krajine sú niečo, čo treba zobrať do úvahy, keď hľadáme alternatívne riešenia namiesto eh, fosílnych palív. Sú tu tri veci, ktoré sa dajú urobiť. Eh, treba eh, uplatniť celosvetové skúsenosti v Európe, majú veľmi dobré skúsenosti s obnoviteľnými zdrojmi energie. Som veľmi rád, že ste ich spomenuli. Po druhé, treba priniesť vedecké e, výsledky. E, vieme o tom, aké sú znečistené moria, aké množstvo plastov je v moriach. Ale tu nejde iba o plasty, ktoré skončia mori, ale ide aj o to, aký to môže mať vplyv na cestovný ruch a na zdravotníctvo. Takže tam budú tiež potrebné e, finančné zdroje, ale to už postupne prechádza na aktivity, ale také orgány, ako je napríklad váš, sú veľmi dôležité v tomto ohľade. Pokiaľ ide o Južnú Afriku, tak e, by som chcela povedať, a teraz citujem bývalého prezidenta Južnej Afriky, a nebudem menovať jeho meno, ale poviem, že politická vôľa tam bola, ale boli tam e, e, iné problémy. E, Jeden bol politický, hlavne pokiaľ ide o chudobu v krajine a druhým problémom bol problém nedostatku primerane ocenených zdrojov energie. Takže politická vôľa tam bola, ale boli tam iné problémy a bilaterálne s vami veľmi rada preberiem túto otázku. Potom tu bola pripomienka k tomu, čo sa dá urobiť s veľkými znečisťovateľmi. Tu by som chcela povedať tri veci. Poprvé, E, treba podporovať a obhajovať multilateralizmus na celom svete. A e, premiér jednej rozviednutej krajiny povedal, že klimatické zmeny nemajú geografické hranice a čím e, skôr dáme hlavy dohromady, tým lepšie. Máme dlhodobú spoluprácu s Európskou úniou a vďaka parlamentu sme takisto ťažili z podpory daňových poplatníkov. Bude veľmi dobre naďalej podporovať našu prácu. Vy máte sieť delegátov v krajinách EÚ a tí môžu spolupracovať aj e, s OSN, ale aj s inými kľúčovými hráčmi na úrovni krajín. To sú tri veľmi konkrétne oblasti, v ktorých sa dá urobiť viac, aby sme podporili realizáciu záväzkov, ktoré sa objavili. Ale súhlasím s tým, že e, rýchlosť je kľúčová a čas nám dochádza. Ďakujem e, škótskej poslankyni e, ktorá sa stretla s Ingou, odovzdám jej pozdraví. Myslím si, že ju tiež veľmi potešil rozhovor s vami. Pokiaľ ide o parížskú dohodu, e, to, čo vidíme v tých najmenších e, z malých krajín, je istá zmena, istý pohyb. Ale takmer všetky e, krajiny v Afrike už rozvinuli NDCčka, ale chceme mobilizovať zdroje, aby e, sme mohli realizovať NDCčka a aby sme mohli naplniť Parížskú dohodu. Vidíme, že ministri financí dávajú stále viac e, finančných prostriedkov do boja proti klimatickým zmenám. A pokiaľ ide o výzvy a príležitosti, my tu vidíme naozaj veľa príležitostí. Je to naozaj vynikajúci rok pre klimatický eh, klimatické zmeny. Budúci rok, určite to spomenul Inka, bude rokom prírody. A to sú eh, dve eh, strany tej istej mince. Myslím si, že tu sa treba pozrieť na rozvojové ciele a totiž to rok 2050 e, je už e, v dohľade. Ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne. Nevidím žiadne ďalšie otázky, takže by som chcel poďakovať e, za vašu návštevu, ktorá, myslím, po udalostiach v New Yorku sa koná veľmi príhodne. Budeme sledovať vašu prácu, pani Suja a veci, ktoré Európska únia a OSN majú spoločné, sú pre nás veľmi dôležité. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán, pani Psuja. Eh, Msuja, ďakujem pán predseda a cením si pri, za túto príležitosť vystúpiť na vašom výbore. Kolegyňa, kolegovia, ja vás len chcem informovať, že ďalšie ďalšia schôdza, respektíve ďalší bod bude in kamera, čiže tí, ktorí nemáte oprávnenie tu zostať, tak ma to mrzí, ale budete musieť teraz sálu opustiť.